Chers collègues, je vous propose de... Vážení, začneme. Dnes do obeda sme boli veľmi šikovní a ak nabehneme na ten rytmus aj dnes po obede, mohli by sme skončiť skôr ako 18.30, ale zajtra do obeda budeme robiť hlavne platby pokiaľ ide o zdroje a flexibilitu. Pokiaľ ide pro rozpočet, zajtra na obed už, myslím, skončíme. A ak budeme pracovať dnes po obede e, tak rýchlo ako do obeda, tak budeme, skončíme skôr tiež. Navrhujem, aby sme hlasovali o okruhu 1A. Ja chápem, že technické problémy e, v okruhu 3 sú vyriešené. Kopírujeme posledné návrhy v okruhu 3 a zatiaľ navrhujem, aby sme začali okruhom 1A Máte hlasovací zoznam 1A v tom dokumente Voting List Headings. Všetci, má svoj, všetci máte svoj hlasovací zoznam? Bien. Alors, catégorie 1A. Okruh 1A. Jeden podblok. návrhy, ktoré sú nad návrhom, e, návrh, návrhným to je za, to about DB. Podblok, prvý podblok, to je proti. Zdržali sa prijaté. Všetky ostatné above DB v ostatných riadkoch vypadávajú. Druhý podblok, below DB, kto je za, Proti? Držali sa? Jednomyselne prijaté. Všetky e, vypadávajú ostatné. Druhý, tretí podblok, nová nomenklatúra. Kto je za? Proti? Držali sa? Tiež prijaté. Teraz jednotlivé hlasovania. Tieto nie sú v tých podblokoch. Budeme hovoriť len o číslach a o záväzkoch, o viazaných prostriedkoch. 7501 GUE. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 75-31 GUE, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 75-17 GUE, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pani Vertman, to je to isté? To je pokryté. 45,92 pani Vetman. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalšia strana. ECR 8107 spravodajce proti, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 75-60 GUE, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Zelený a GUE a ďalší dvaja autory, to je, sú identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Zelený 79,35, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh Martin. Treba hlasovať o ňom, kto je za, proti, zdržali sa, rovnaká väčšina zamietnuté. GUE 48,95 proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalší návrh GUE, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Pani Vertman, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Zelený 79,22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. GUE 75,99, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. BUE 7600. To je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Všetky nasledujúce pozmeňujúcie návrhy o číslach boli stiahnuté, takže idú preč. Už o nich nebudeme hovoriť. teraz návrhy o komentároch. Nové a oddelené riadky, ktoré majú svoje poznámky a ktoré boli prijaté. A tu sú pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú len toho textu, tých poznámok. 49.14 SME Facing Difficulties Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh rybých. Spravodajca je za, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. ITRE 6000. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. ALDE 7747. Spravodajca je za. Senior Experts. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. SND 7209. Kto je za? Socialisti. Návrh. Proti. Zdržali sa, takže zamietnuté. Výbor pre dopravo zelený o turizme, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh Ferreira SMEs Facing Difficulties, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalšia strana. Dva návrhy sú tu. ALDE 7748 eh, Senior Experts. Kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Nasledujúci riadok. Tie dva návrhy sú identické. Dobre, budeme o nich hlasovať oddelenie. Nie sú nekompatibilné, áno? Môžeme o nich hlasovať o oboch, áno? 77,49, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 77,08, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Nasledujúci riadok. Spoločný návrh FAM a socialisti. Gender Sensitive Approach. Navrhuje sa zmena riadku rozpočtového. Ak sa teda tá nová sociálna nomenklatúra príjme, a to sa prijalo, tak to je v, tej, v tom riadku o nomenklatúre, ktorý sme odhlasovali. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh Kotyni vypadáva. Už bol zahrnutý predchádzajúcim hlasovaním. Výbor MPL 6536 chce odstrániť časť textu e, z riadku. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Predseda sa opravuje zamietnuté. EPP je za. To je síce sympatické, ale teraz je EPP izolované. Nasledujúci riadok návrh e, rozpočet EMPL Monitoring and Evaluation. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. ...62,54 FAM o zmierení alebo harmonizácii práce, pracovného a súkromného života a ak sa schváli, tak pokrie aj ten návrh zelených. To je za, proti. Dve veľké, dve veľké politické skupiny sú proti. Radšej si to overíme elektronicky. Myslím, že je to zamietnuté, ale aspoň zobudíme systém po sieste. <laughs> à, à Allez, allez, votez, votez, votez. Voilà, George a voté, OK. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Všetci majú svoju kartičku? Alda, ste za alebo proti? Za. 6 plus 1, 7 a 26 proti. Mať Máte kartu? Výborne, takže je to zamietnuté. takže musíme hlasovať o návrhu zelených 78-71, kto je za. Proti? Zdržali sa? Áno, prešlo to. Nasledujúci riadok je tam viacero identických návrhov. Socialisti 72-35, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. LD máme odhlasovať? Áno. Better Job Placement, to je za. Proti? Overíme radšej elektronicky. Inhabituel. Votez, votez, votez. Il y a 37 cartes, il n'y a que 34. Hlasujte. Je tu 37, 38, ale 34 sa zobudili, no. Uzatváram. 19 za, 18 proti. Nikto sa nezdržal. Takže je to prijaté. GUE 7530. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Socialistia GUE je ich menej. Teraz tu máme tri sympatické návrhy. 4 od zelených. Môžeme ich urobiť blokovo? sú sympatické, ale spravodajca ich nechce. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ešte jeden návrh zelených spolu s výborom pre dopravu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Výbor FAM. Úloha žien vo vede. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Nasledujúci riadok. Rovnaká téma, ale iný komentár. Zelený a FAM. Spravodajca je proti. Kto je za? Zdržali sa zamietnuté. Nasledujúci riadok. ITRE 5090. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Rozpočet 4114. Impact on Health and Environment. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ALDE o Senior Experts. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh rozpočet 4514, kto je za? Spravodajca je za, podľa toho, čo mi tu hovoria. Zdá sa, že zmenil názor. Takže byť 45-14 je spravodajca za. Proti? No, radšej si to overíme elektronicky. Donc c'est le 45-14. Le vote est ouvert. Nous sommes... Otváram hlasovanie 45-14. 39 kartičiek, 37 hlasovalo. Uzatváram. 20 za, 17 proti, nikto sa nezdržal, je to prijaté. A nasledujúci návrh vypadáva. Nasledujúci riadok Alda Buč 7752 stále tí senior experts, kto je za. Ďakujem, proti. Prijaté. No, tých senior export už píše na celý román. To je naozaj veľmi významná téma. ITRE so zelenými, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 5913, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 5907. To je zmena na, na teda názvu e, riadku proti zdržali sa prijaté. Belder 4120, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Nie, nie, zamietnuté. Opravuje sa pán predseda, ja už zaspávam. Ďalší riadok. Skutočná téma. Znovu senior experts. ALDE 7753, kto je za, proti? Traja, zdržali sa, prijaté. Ďalší riadok, zase senior experts. ALDE 7754, kto je za, proti? Zdržali sa, prijaté. Ďalší riadok. Mm, Božek eh, Lisker Living, sa je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalší návrh GUE 7619 New Line, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom na strane 6 máme výbor KULT a EPP, ktoré sú identické. Education and Training, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A pokrýva to ďalší pozmeňovací návrh EPP a KULT. ale nie je to pokrytý návrh Gresle k veľkej téme Senior Experts. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh Torvalds, Minority and Endangered Languages. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Kult a EPP vypadáva. To 0102, to sme už vyriešili v predchádzajúcom hlasovaní. 10, riadok. Ďalší návrh kult 5802 A je tam jeden ústny pozmeňovací návrh v poznámkach. To ste už videli, máte to v dokumentácii, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teda nasledujúci návrh vypadáva. Nasledujúci riadok. Share of urgency efficiency, kto je za? proti, zdržali sa, väčšina je za. To znamená, že všetky pozmeňujúce návrhy tejto, tohto riadku padajú, vrátanie návrhy zelených a ITRE. Dostávame sa k rezervám. Pokiaľ ide o rezervy, áno, chceli by ste predstaviť pozmeňujúci návrh k rezervám? Áno. Prvý návrh sa týka informácií menovej únie, o, o menovej únii Výbor Ekon vyškrtol ten čiarok, a, ten riadok, ale zvyšok tam nechal. zdá, sa, že, zdá sa, že je to trocha neučesané. Ja navrhujem, aby na miesto 11 miliónov rezerv sme dali 2 a aby sme tu uviedli podmienku, že musia podávať správy o účinnosti fungovania e, tejto, v tejto oblasti. A myslím si, že takýmto spôsobom môže výbor do konca roka získať potrebné informácie. Tam by nemal byť žiadny problém, ale myslím si, že to bolo trocha e, tá, tá celá suma v tých rezervách, to, to bolo nie celkom hodne stanovené, takže toto by bolo moje odporúčanie. Ďalšia E, rezerva, to je rezerva týkajúca sa e, e, štandardov v oblasti finančného nahlasovania a auditu. Myslím si, že tam je to v poriadku. Ale táto výhrada bude stiahnutá v tom momente, ako bude určený právny základ. A tá posledná výhrada to je uh, Eh, ukončenie predchádzajúcich aktivít v oblasti finančných služieb. Ja nesúhlasím s tým, aby sa eh, to eh, tu na uviedlo, pretože toto je posledný riadok týkajúci sa platobných rozpočtových prostriedkov. Čiže myslím si, že by bolo potrebné mať menšiu rezervu a potom by sa mala ponechať rezerva Prosím, bolo by, bolo by potrebné potom túto rezervu v konečnom dôsledku stiahnuť. Ďakujem, ale Ak som tomu dobre rozumel, pokiaľ ide o ten druhý pozmeňujúci návrh, tak navrhujete ponechať ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. A pokiaľ ide o ten tretí, tak to isté však. A vlastne, e, nie, čiže negatívne stanovisko. Čiže k tomu tej prvej rezerve ste za to, ste za 2 milióny. A e, druhá rezerva, tu ponechávate ústny pozmenujúci návrh číslo 2 a neželáte si zaradiť ten tretí návrh. Dobre som tomu rozumel? Dobre, pokračujeme. Čiže tá prvá rezerva 010201 to zodpoveda pozmeňujúcemu návrhu zelených. Spravodajca súhlasí, ale s tým, že sa to zníži na 2 milióny. Kto je za, kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá rezerva. E, spravodajca za e, s pozmeňujúcim ústnym návrhom. Číslo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia navrhovaná rezerva, spravodaj spravodajkyňa je proti. Kto je za? 1, 2, 3, 4. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dobre, takže tým sme sa dostali ku koncu hlasovania o návrhoch týkajúcich sa kategórií A1A a teraz na svojom hlasovacom zozname máte zoznam pozmeňujúcich návrhov, ktoré vypadávajú, čiže o týchto sa bude hlasovať en bloc. A môžeme e, prejsť ku kategórii číslo 3. Bola vám rozdaná aktualizovaná tabuľka vzhľadom na posledný kompromis nášho spravodajcu, ktorý našiel milión eur na rozdelenie na e, činnosť skupiny. Tout le monde a son, sa liste de vote? Dobre. Dobre, čiže máme všetci svoje uh, hlasovacie karty. Dostali sme sa k e, okruhu 3. Čiže kompromis. Prvý pod blok o DB. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa dvaja u zelených. Čiže prijaté. A všetky tie ďalšie e, pozmeňujúce návrhy EVAVDB vypadávajú. E, jednotlivé hlasovanie. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch e, ide len o záväzky a len o čísla. Pozmeňujúci návrh Belder. Bilov BD. Spravodajkyňa je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh zelených je stiahnutý. Pozmeňujúci návrh GUE. Spravodajkňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Vertman. Spravodajkyňa proti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Jean-Luc eh, navrhuje, aby sa hlasovalo en bloc o všetkých návrhoch Vertman. Anika, súhlasíte? Áno, hlasujeme en bloc. Čiže 1, 2, 3, 4, tie nasledujúce eh, pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dostali sme sa k pozmeňujúcemu návrhu EFD 8099, pani Andreasen. Kto je za? Proti? Mnohí? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalší riadok. Pozmenujúci návrh GUE. Spravdakyňa proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalší pozmenujúci návrh GUE. E, môžeme všetky návrhy GUE až po koniec strany e, zobrať spoločne. Súhlasíš s tým, ale aby sme to všetko odhlasovali spoločne? Dobre, čiže až po koniec tejto strany eh, hlasujeme en blok. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Eh, ale bude treba hlasovať o Ehrenhauserovi, to je iný, iné číslo, to je below DB na konci strany, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh GUE 7624 7962. Eh, kto, kto je za, kto sa zdržal? Zamietnuté. Prechádzame k eh, pozmeňujúcim návrhom týkajúcich sa poznámok a rezerv GUE. Eh, lepšie, lepší prístup k financiám pre malé a stredné podniky za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh zelených je stiahnutý. Ďalší riadok, návrh kult na zmenu názvu za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší riadok, ďalší návrh kult, zmena názvu za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší riadok, pozmeňujúci návrh AFKO, podpora volieb do Európskeho parlamentu a zabezpečiť, aby všetci doterajší členovia boli znovu zvolení. Tu máme tri takéto návrhy javko. Môžeme o tom hlasovať amblok. blok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Predseda bude potešený. Pozmejúci návrh ALD 7744 za, proti, zdržali sa, prijaté. GUE 7630 eh, o transparentnosti za, proti, viac než 7, kto sa zdržal? Zamietnuté, Čiže žiadna transparentnosť. Pozmeňujúci návrh 4871, eh, hrozba pre ekosystémy za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Musíme hlasovať o 49.34, to je boj proti pesticídom za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Výbor pre ženy o zahrnutí rodovej perspektívy. Kto je za? Spravodajkyňa je za. Proti? Zdržali sa? Väčšina je za, overíme si to, ale zdá sa, že väčšina je za. Treba hlasovať. Je nás tu 40. Výborne. Uzatváram hlasovanie. 20 e, za, 19 proti. Nikto sa nezdržal? GUE 7637, žiadne financie, na tieto aktivity v čase krízy. Spravodajkynia je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4406 Gajer, spravodajkynia je za, kto je za, proti. Radšej si to overíme. Mám taký pocit, že snáď je o niečo viac proti než za, ale overíme si to. Hlasujeme, prosím. Ešte mi chýbajú dva hlasy. Končím hlasovanie. 18 za, 20 proti. Čiže skutočne tesný výsledok. E, čiže Gajer zamietnutý. Pokračujeme. výbor pre práva žien lepší opis štruktúry a cieľov. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6255, to je násilie proti ženám a deťom. Kto je za, kto je proti? Elektronické overovanie. 62,55 je číslo návrhu. Hlasujme, prosím. Ešte nám chýbajú nejaké hlasy o násilí. Uzatváram hlasovanie. 10 za, 25 proti. Čiže zamieta sa. E, na tú istú tému dávam hlasovať o návrhu zelených 62,56. Kto je za, kto je proti? zdržali sa prijaté jednomyselne. Ďalší riadok. Gentle mainstreaming, kto je za? Proti? Zamietnuté. Zelený. Uh, Gender budgeting, kto je za? proti. Overíme si to, treba to overiť, pretože zrejme znova pôjde o veľmi tesný výsledok. Hlasujeme o gender budgeting. Končím hlasovanie. 20 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Prijaté. Ďalší riadok. Tam a zelený, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A posledný pozmeňujúci návrh to isté, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Týmto sme ukončili okruh 3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 hlasovací zoznam, máte tabulku, kde e, sa uvádza zoznam návrhov rozdelený do podblokov pre všetky okruhy. E, začíname návrhom pani Vertmanovej, to sú rezervy. Spravodekyne proti, kto je za? To je váš pozmeňujúci návrh. My hlasujeme o ňom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalší riadok ALDE. S ústnym pozmeňujúcim návrhom nie je za. ALDA o ALDE. Ja by som rada uviedla jednu pripomienku. Ja eh, viem, eh, že to je na hlasovaní a nie je to um, ústny pozmeňujúci návrh a ide v ňom o tom uh, o pomoc uh, agentúry OSN pre utečencov uh, z Palestíny. Minulý rok Európsky parlament um, schválil sumu 300 tisíc eur a myslím, že je to úplne absurdné, že teraz sa pokúšame 50 tisíc e, dať do rezervy a povedať potom, že Európska komisia ešte má urobiť preverenie, preskúmanie palestinskej samozprávy. Takže tu nejde o samozprávu, tu ide o agentúru OSN. To nie je palestinská správa a preto chcem ešte v mene e, mojej politickej skupiny trvať na tom, že tam ostane tých 300 tisíc bez toho, aby to sú do rezervy. Um, ehm, Alda, monsieur Artong a demandé la parole. Pán predseda, ja som veľmi rád, e, keď e, sa mi sa dávajú do rezervy Um, pretože Európsky dvor auditorov a ďalší stále predkladajú správy, ktoré ukazujú, e, že peniaze, ktoré Európska e, únia dáva k dispozícii, sa e, nevyužívajú správne. Très bien. Alors, d'abord, Výborne. Ešte ste chceli hovoriť? Anne? Musím zdôrazniť, že e, táto rozpočtová položka je aj pre UNRWA, aj pre palestínsku správu. A myslím si, že nikto neočakal e, žiadne problémy s UNRWA alebo s e, tým programom Begas. A hovorilo sa o problémoch v súvislosti s palestínskou správou. A to nová verzia podmienky pre zručenie tej rezervy je veľmi opatrne naformulovaná s tým, že by sme radi, aby komisia podala správu o tom, ako sa vyvíjajú veci s palestinskou samozprávou. Takže to je k tej rozpočtovej položke a to preto, aby mohli e, to vysvetliť výboru AFED a tí nám môžu podať správu, keď e, budú sa domnievať, že majú vhodné vysvetlenie, tak môžeme zrušiť tú rezervu a o to, to tam ide. Pretože mnohí poslanci sa do mne valí, že keď počujete, že sa hovorí o korupcii alebo kritike, ktorá nastáva, tak musíme e, byť opatrní, keď poskytujeme viac peňazí, no preto a na to tam máme tú rezervu a komisia nám podá správu k samotnej situácii a potom zrušíme tú rezervu. E, Ďakujem, Anna. Najprv by som sa chcel ospravedlniť pani Vertmanovej, ktorá je Angelika, ja som ju oslovil Monika, prepačte mi to, ale naozaj Nemčina pozná veľa e, ženských krstných mien, prepačte Angelika. A teraz k našej téme. Skutočne, všetci ste zrejme nemohli dostatočne sledovať tento dôležitý a chulostivý problém. My sme e, sa zamerali na prebiehajúce vyšetrovanie e, dvora auditorov o pomoci, ktorú dostáva palestinská samozpráva od únie. Viete, že už dva roky navštevujeme priamo toto miesto. Chodí tam spoločný výbor eh, zahraničného výboru, zahraničný výbor a výbor pre rozvoj. Máme rokovania s palestinskými orgánmi, s izraelskými orgánmi a boli sme aj v pásme Gazy. Vtedy sme e, konštatovali, že v podstate tento fond je spravovaný vyhovujúcim spôsobom. Odtedy však v tomto regióne došlo k istým udalostiam, zmenila sa vláda, zmenil sa aj e, premiér e, palestinskej samozprávy. Okrem toho v dôsledku um, egyptskej revolúcie došlo k istému vývoju a tak ďalej a tak ďalej. Výsledkom je to, že dvor auditorov skúmal tieto informácie a zistil, že že ako prvý výsledok e, nemôže konštatovať nejaké veľmi pozitívne, e, pozitívny vývoj, ale my ešte sme nedostali záverečný e, verdikt Dvora auditorov. Stane sa tak až ku koncu roka a potom po dlhej rozprave bude potrebné diskutovať o návrhu, ktorý predloží spravodajkyňa, či naozaj je potrebné robiť niečo, meniť túto pomoc, ktorú poskytuje UNRA ako organizácia OSN a to vyšetrovanie, ktoré robí dvora Vitorov sa týka um, v podstate palestinskej samozpravy a je potrebné vyčkať na definitívne závery tohto prešetrovania. My samozrejme potom tieto závery predložíme komisii a pokiaľ ide o znenie ústneho pozmeňujúceho návrhu, tak bude samozrejme závisieť aj od tejto správy, ktorá bude obsahovať všetky známe okolnosti a my až potom na základe toho uvoľníme rezervu. Pán Arten. Voorzitter, ik moet zeggen dat ik de discussie met zeer veel interesse volg. Ďakujem, pán predseda. Ja sledujem túto diskusiu s veľkým záujmom a naozaj mám obavy o tom, eh, že o eh, starosti z toho, že stále vôbec dávame peniaze palestínčanom, chcem, aby eh, komisia sa postarala o to, že sa uistí, že žiadne peniaze Európskej únie sa nebudú ďalej odozdávať teroristom a ja si myslím, že toto je znepokojivé. Je mi to úplne jasné. Hajder? Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste dobre povedali, toto je jedna z položiek, eh, o ktorej eh, prebehla diskusia, lebo eh, bola rozporúplná aj v, na zasadnutí predsedníctva a problém je, že táto rezerva e, vyšla z e, komentáru niekoho, ktorý počul, že dvor auditorov e, vypracoval správu, o ktorej ešte nevieme, o čom je a že tento návrh nebol prednesený a Európska komisia nemala prístup k tomu, aby nemohla odpovedať na predpoklady, pretože hovoríme o tom, čo sme sa dopočuli, teda o údajných pochybnostiach, ktoré má um, účelný dvor každý e, rok, e, teda keď e, dáme 50 miliónov do rezervy na účely, ktoré sú určené pre otečencov a pre agentúru OSN z dôvodu údajného problému, o ktorom nikto nič nevie. Takže ja si myslím, že je to dosť nezodpovedné. Druhá vec je, že ak príde, alebo keď príde táto správa, tak bude musieť nejako konať tak či onak. Ale keď máme teraz tomu zabraniť alebo reagovať e, e, predtým, než e, niečo také sa stalo, keď hovoríme o rozpočtovej položke, o určenej na pomoc utečencom a pre agentúru OSN, je podľa mňa dosť riskantné a chceme mať tie veci jasnejšie a nenarábať tu s problémom, o ktorom v skutočnosti nevieme, či naozaj nastal a či existuje. C'est un vote politique. Áno, čiže je to politické hlasovanie. Jednoznačne. E, myslím si, že sme si vedomi toho, na čo musíme prihliadať. A vychádzajúc z týchto okolností, dostali sme sa k pozmeňujúcemu návrhu AD ktorý navrhuje rezervu o výške 50 miliónov, spolu by to malo byť 250 miliónov, s poznámkou, že z e, to výhradov, ktorú povedala spravodajkyňa, kto je za, kto je proti, overíme si to elektronicky. On vote, José Manuel. Hlasujeme, dobre? Bon, le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 14 proti, 1 sa zdržal. Bien. Donc adopté. Čiže príjma sa. Prechádzame k ďalšiemu riadku, to je 46-48 od Angeliky. Máme tu dva, to znamená, že môžeme o nich hlasovať Amblok, bloc. Spravodajkynia je proti, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis ďalší kompromis s podblokmi. Prvý podblok BAV DB, ako sme to urobili v predchádzajúcom okruhu. Detaily sa nachádzajú v tabulke, ktorá vám bola rozdaná. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Druhý eh, podblok, DB, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tretí podblok New Nomenclature za, proti, zdržali sa, prijaté. Je potrebné hlasovať aj o jednotlivých hlasovaniach. Tu sa dostávame na ďalšiu stranu, kde sa nachádza séria pozmeňujúcich návrhov v GUE. Môžeme hlasovať o všetkých en bloc? Áno? Takže všetky pozmeňujúce návrhy od strany 2 od, od GU e po, per, po Pereira, Pereira 4, eh, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 46, 40 od Angeliky Vertman, spravodajkyňa proti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Nový návrh GUE 8208, spravodajkyňa je proti, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh ALD 7721, spravodajkynia je proti, kto, za, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalšia, Angelika Vertman, spravodajkynia proti, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dostali sme sa k remarks. Návrh GUE, týkajúci sa nezávislého auditorského orgánu, spravodajkynia za, kto je za, proti. Pani spravodajkenia, ste proti? Nie, je za. Socialisti sú proti, ale sú sami. E, takže väčšina je za. Pozmeňujúci návrh A5, 51, 24, spravodajkyňa je za. Kto je za? Proti? E, je pr- Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh Inge Gressler, spravdekne je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. zdržali sa prijaté. AFED s oddeleným hlasovaním žiadali ho socialisti. Prvá časť, including by the EU Institute for Security Studies. Spravodajca je za, kto je za proti. To je tá prvá časť ale. Socialisti sú proti prvej časti? Zdržali sa? Dobre. Prvá časť je prijatá, druhá časť je zvyšok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Obe časti sú prijaté. GUE 8204 No Founding for Action with Military Character. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh Gresle EU Trust Funds. To je za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. No, dvíhajte lepšie ruky. Nasledujúci riadok. 48-35 rozpočet a GUE. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. AFED 5010 Your Trust Fund Contribution, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. DV 81 Novinári, mládeže, ženy. To je zaujímavá kategória. To je nejaký súčet, alebo čo to je? No, dobre, rovnaká kategória. Kto je za? Spravodajca je za. Dominik nie. Zžali sa. Myslím, že väčšina je za, ale radšej si to overíme. Zelení sú, sa zdržali, tak sa to trochu komplikuje. Pour les journalistes, les jeunes et les... Hlasujte za novinárov, mladých a ženy. Voilà, mais alors si on aime les journalistes mais pas les jeunes ou les femmes, c'est compliqué. Lebo ak tam dáme novinárov, nedáme ženy, alebo zase mládež, tak to bude celé domotané. Vystúpenie bez mikrofonu. No ale je to zamietnuté. 17 za 19 proti 2 sa zdržali. Takže ani novinári, ani mládež, ani ženy. Jednoduché. Nasledujúci riadok DV, aby sa odstránil čas textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší riadok. Zelený gri a DV, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší riadok. 5508 DV. Je to pokryté. A tak hovoria mi, že na konci strany sú poznámky, ktoré musia byť presunuté patričným e, riadkom. Podľa novej nomenklatúry návrh Gariga, ten bol stiahnutý, ale nie, a FED nestiahol. Takže European Senior Services Network. To je zase niečo iné. Network, sieť. Kto je za? Proti? Zdrželi sa? Zamietnuté. Ďalší návrh. Veľmi sympatický Gressler Ferber zase Senior Services. Za proti, zdržali sa, prijaté. A návrh rozpočet Trust Funds, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšia strana, FAM a zelený, Gender Equality, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. DV 5533 je pokrytý. AFED Gariga. To je to isté. Stiahnu, teda Gariga stiahol, AFED e, održal, takže kto je za AFED? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Senior Services, ďalší návrh, to je to isté, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. DV 5573 je pokryté, 4155 Gariga stiahnutý. Blokovo môžeme ALDE a Budžo odhlasovať to Senior Services. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. DB 5574 pokryté. Gariga 3156 stiahnutý. Blokovo znovu ALDE Budget Senior Services a ten Trust Fund to je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. DB pokryté. Gariga to je to, to isté hlasovanie, rovnaký postup. Takže Alde Gresla tu sa je pokryté. DV 5588 to je nová téma Global Public Goods and Challenges, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Gariga znovu stiahol návrh. Znovu senior Services Trust Rovnaká väčšina ako predtým, potom je to jeden losing s oddeleným hlasovaním. Prvá časť, dodatočný text, to je za, spravodca je proti. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť Free access to water. Kto je za? Proti? Zamietnuté. A teda nebude tam prístup k vode. DV 5539. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Gariga znovu stiahol, znovu tie senior services a trust funds a tak ďalej. DV5531 zmena názvu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Znovu New Trust Funds, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Gariga stiahnutý. Senior Services, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Conference on Peace Building 958. 158, kto je za, proti. Overím elektronicky. Vote électronique sur euh, l'amendement de DV. Návrh DV 50, 558. 20 pour 19 contre. 20 za, 19 proti, nik sa nezdržal, takže to prešlo. Alfred 51, 54. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalší riadok. Rovnaký návrh, kto je za? aj rovnaká väčšina, typujem proti. Zdržali sa prijaté. Senior Services, o tom už nebudeme hlasovať. Ak by niekto zmenil názor k Senior Services a k Trust Fund, tak ma na to upozornite, inak si poviem, že ste všetci za. Gariga je stiahnutý. Všetky Garigov stiahneme, dobre? A FED Adequate Appropriations, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Torvalds, Baltické more, kto je za, proti, zdržali sa. Teraz po Baltie a FED 51 cena proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme to Baltické more, tú stratégiu robiť spolu blokovo a FED a Torvalds, kto je za? Proti? Zdržali sa? Potom tu máme dve gresle. Môžeme spolu tie návrhy blokovo? Nie za. Dobre. Prešlo. DV. MDG. Čo to je? Á, mileniové ciele. Le fantôme du millénaire. Qui est pour? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Belder. Antisemitizmus. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to overíme. Faire vérifier, c'est le Belder 41-13. pozmeňovací návrh pána Beldera. Uzatváram hlasovanie. 19 za 20 proti 1 sa zdržal. Áno naozaj veľmi natesno, takže je to zamietnuté. EPP 7403 s afetom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. EFD 8093 je zmena názvu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej overíme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 Dvaja za len a 36 proti. Zamietnuté. Takže za štvrtú kategóriu Teda štvrtý okruh, tam je zoznam všetkých návrhov, ktoré vypadli. Obraciam sa na sekretária, či máme dnes ešte čo hlasovať. Odpovedal mi, že áno, tak ešte neodchádzajte. alors dernier il y a une demi-douzaine de votes simplement maintenant. Je tu ešte len šestica hlasovaní. Mimo VFR okrem nástroja pre flexibilitu a to si necháme na zajtra. Posledná strana toho veľkého dokumentu. Pre vás možno malý. 234 slovenskej verzii asi 231. Nula štyri, nula jeden. Áno, mimo viacročného finančného rámca. Všetci ste pripravení?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 Dúfam, že sú rovnaké ako tie moje. Riadky mimo viacročného finančného rámca. Budeme hlasovať o všetkom, aj o viazaných prostriedkoch, aj o platbách, aj o poznámkach, o všetkom. Dobre? EGF, Európsky fond na prispôsobenie globalizácii, návrh Peter van Dalen. Ja neviem, čo chce spravodajca, nie je to tu zaznamenané, teda proti je on. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, zamietnuté. 590 socialistov. Kto je za? Socialisti Alda, kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. 382, pán Rike, nech sa páči, k nasledujúcemu návrhu sú tam aj čísla, aj poznámky. Chceli by sme oddelené hlasovanie. Oddelenie čísla, oddelenie poznámky, ak je to možné. Très bien. Dobre. Tak teraz hovoríme o návrhu 382, áno? Takže chcete oddelené hlasovanie. Takže najprv hlasujeme o číslach. Uh, have you, have you seen the remarks? No, but you trust your... Uh... <laughs> Videli ste poznámky Eder. Veríte, veríte koordinátorom? No dobre. Môžeme pracovať? Takže čísla k 382, 20 miliónov platieb a 70 miliónov znovu platby. Takže 20 miliónov platby. To je za. Proti. Alors, are, we, are we voting payments now? Hlasujeme teraz o platbách. Okay. It's outside the MFF. Okay. To je mimo MFF. Hlasujeme aj o platbách, aj o záväzkoch, o pripomienkach a tak ďalej. This... Dobre, mám len jeden problém a to e, pre mňa je to celá e, téma e, tej rezervy na núdzovú pomoc tu e, ide o to, že máme získať viac peňazí na no pomoc v platbách. teda môžeme to odložiť e, na zajtra, tú e, rezervu na naliehu pomoc. A my teda budeme hlasovať len o EGF. Dobre? A potom hlasujeme o 382, o číslach. O číslach. Spravodajca je proti. Už e, sme odhlasovali čísla. Nie, nie, nepočítali sme. Ešte raz to začnem. Takže 382 e, e, čísla. Kto je proti tým číslam? Kto je za? Kto je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto sa zdržal? Je to prijaté. A teraz ku komentárom, k pripomienkám. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Takže čísla sú prijaté, pripomienky sú zamietnuté. Dobre. Teraz ideme na 44, 85, Jean-Louis Cotigny. Čísla už boli schválené. Tak len poznámky. Rovnaké poznámky. Takže nehlasujeme kotyniho. On je pokrytý tým návrhom zelených. Alde treba 780 odhlasovať. To sú komentáre, dobre. Spravdajca je za, kto je za. Proti.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 To je už to, čo sme odhlasovali? Tie komentáre? Je to pokryté. Mm, no dobre. Rezerva na núdzovú pomoc, to nebudeme hlasovať, ale posledný riadok Rezerva pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. To je 387. návrh, MPL. To je za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kolegovia, no, počúvajte, tak bravo, naozaj sme veľmi dobre pracovali. Zajtra do obeda odhlasujeme platby, flexibilitu a humanitárnu pomoc a zdroje. A zdroje teda. Bude to rýchle. Ja si želá, aby som vás oslobodil čo najskôr zajtra. Dnes večer bohužiaľ nemôžeme skončiť, ale zajtra do beda. Áno. Takže uzatváram dnešné stretnutie a žiadam koordinátorov, skôr než odídu zo sály, aby sa porozprávali, či chcú ostať v sále a urobiť schôdzu koordinátorov a využijeme, že sú tu tmočníci a to hneď teraz, že by sme to spravili alebo chcete, aby sme sa radšej videli o 8 alebo 8.30 pred hlasovaním? alebo vôbec nepotrebujete, aby sme sa stretli. Poprosím tlmočníkov, aby 3 minúty ostali, aby som vám potvrdil, či vás potrebujeme alebo či vás uvoľníme.